Well, good afternoon. I've delayed a few more. Príjemné popoludnie. Ešte som chvíľku chcela počkať v nádeji, že sa nám sála ešte e, zaplní, ale pravdepodobne e, e, ešte meškajú niektorí v súvislosti s trialógom. Dovolte mi teda, aby som privítala medzi nami Carlosa Tavaresa, predsedu výboru európskych regulátorov cenných papierov. E, som si teda istá, že, e, budete, že ste radi, že e, sa nám darí v rámci trialógu dospieť k zhode. Poslednú výmenu názorov sme viedli v decembri, teraz sa trtávame opäť Opäť v rámci teda výborov Lamfalusy 3 predpo- sa predpokladá takáto e, pravidelná výmena názorov, kontakty na úrovni vášho výboru a Európskeho parlamentu. E, pán Tavares bude mať krátku e, prezentáciu, pokiaľ ide o aktivity CESR. aj teda pokiaľ ide o novú architektúru e, dohľadu v Európe, ktorá má začať fungovať od januára 2011. V súvislosti je viacero legislatívnych e, návrhov týkajúcich sa e, orgánov dohľadu na európskej úrovni. A potom po jeho prezentácii si budeme vymeniať názory s členmi výboru. Takže nech sa páči, slovo máte vy. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia parlamentu. Je to naozaj príjemné, že môžem byť tu. Máme teda pravidelné výmeny CESR a e, parlament, e, pretože samozrejme e, takéto sú pravidlá hry a my hradi splňame. Chcel by som vám teraz poskytnúť e, prehľad našich aktivít za posledných 6 mesiacov. Takisto som rozdal e, krátku e, notu, kde sa vlastne zhrňuje správa o našej činnosti. A ja by som vám chcel možno referovať skôr o budúcnosti, ani nie tak spomínať to, čo sa udialo e, v minulosti. Myslím si, že by to bolo prínosnejšie pre našu výmenu názorov potom. Dovolím si začať tým, že vám popíšem moje názory o tom, čo by sme sa mali poučiť z tej e, ešte stále prebiehajúcej finančnej krízy. A budem sa snažiť tieto lekcie zhrnúť do troch e, dôležitých ponaučení Poprvé je dôležité uzavrieť regulačné medzery a e, vlastne reguláciu e, rozšíriť na všetky oblasti ako e, finančné derivatívy a, derivaty a ostatné oblasti, kde to ešte chýba. Som teda samozrejme rád v tejto súvislosti, že sa Európskym inštitúciám práve podarilo dosiahnuť zhodu v tejto oblasti. Ako povedala pani predsednička, takisto treba investorom poskytovať informácie a regulátory musia mať post, e, potrebné nástroje na vymáhanie teda regulácie. A potom tretí bod, systemické riziká. E, to by nemala byť záležitosť iba pre banky, ale malo by sa to týkať aj trhov s cennými e, papiermi a ostatných oblastí IOSCO eh, prednedávnom eh, prijalo dva nové princípy. Eh, týka sa to zainvolovania regulátorov cenných papierov do záležitosti systemických rizík. Dovolte mi, aby som spomenul jeden z týchto nových princípov v tejto súvislosti. Citujem, faktory, ktoré môžu viesť k systémovým rizikám, môžu zainteresovať dizajn, distribúciu alebo Eh, postupy v prípade určitých eh, produktov. Môže to viesť eh, k poruchám na trhu a integrite trhu. Tieto rizika samozrejme môžu mať formu postupnejšej er, erózie, ktorá vyplýva z nedostatočných štandardov regulácie a nedostatočných, nedostatočnej informovanosti a podobne. Takže to znamená, že systemické rizika by sme nemali vnímať iba ako otázku pre potenciálnych regulátorov. Teraz vypadol mikrofon. Ale asymetrický e, koncept, e, pokiaľ ide o finančnú stabilitu, by sa mal e, prijať pretože regulátori by mali naozaj sa e, snažiť e, v oboch oblastiach v tejto súvislosti e, pôsobiť. Takže CESR sa sústredilo na tieto oblasti, takže pracovali sme v oblasti ekonomickej analýzy, hodnotenia rizík, európskych e, finančných trhov a naša, naša práca e, sa pravidelne e, teda zverejňovala počnúc od minulého júla. Spolupracujeme s ECB a ostatnými výbormi na úrovni 3, tak aby sme zabezpečili efektívne fungovanie ESRB od 1. januára Eh, mali by sme sa poučiť eh, z minulosti. Eh, v tejto súvislosti našimi centrálnymi cieľami malo by byť zabezpečenie bezpečnej všej info, infraštruktúry v oblasti obchodovania cených, obchodovania s cenými papiermi. Návrh Európskej komisie v tejto súvislosti, ktorý predostrela prednedávnom, ide v tejto súvislosti správnym smerom, treba povedať. Smernica týkajúca sa zneužívania trhu by sa mala vzťahovať aj na e, finančné deriváty. Toto by umožnilo regulátorom lepšie identifikovať zneužívanie a teda rozlišovanie medzi e, nelegálnou a e, legitímnou špekuláciou. Pokiaľ ide o predaje na krátko a podobne, treba v tejto oblasti tiež posilňovať dohľad na trhu. CESR takisto poskytuje e, technické, e, technickú e, podporu v rôznych ďalších oblastiach, čo predstavuje vlastne predpoklady pre vyvážené postupovanie v ďalšej budúcnosti. Ide aj teda o e, spoluprácu s e, jurisdikciami, ktoré sú prepojené s Európskou úniou ako USA. Ideme e, takisto aj podobným smerom v našich krokoch, ako to často navrhuje ECB, ale sú tam aj určité rozdiely, napríklad v oblasti časového harmonogramu, takže nemala by to európska legislatíva si nevšímať. Eh, takže takéto eh, príklady divergencie medzi eh, legislatívou EÚ a USA nájdeme aj v rozsahu pôsobnosti, aj v oblasti definícií oboch strán v súvislosti s clearingovými povinnosťami. Napríklad v oblasti EÚ hovoríme e, toho veľa o organizáciách, ktoré v tejto oblasti môžu e, e, byť činné a naopak štandardy sú vlastne odlišné na druhej strane. Legisla, legislatíva USA a je e, plne integrovaná, pričom v Európe niektoré z oblasti spadajú pod EMIR a iné ako transparencia. Tými sa e, budeme zaoperať v rámci revízie e, MIFIDu. Tieto dva legislatívne procesy nie sú navzájom časovo súčinné MIFIDom sa bude zaoberať komisia až v apríli 2011, e, e, teda až ktorý bude hotový. A ten prvý návrh e, je už v oblasti implementácie. Takže aby sme zabezpečili, že obe tieto legislatívy konvergujú, preto je dôležité, aby regulátory. EÚ e ako CEZR alebo ďalšie, Európska rada, Európsky parlament, Európska komisia, od začiatku e, už viedli čo najtechnickejší možný dialog aj s e, regulátormi a legislatívcami na strane USA. A takisto treba si zachovávať značnú flexibilitu v legislatívnom procese. Toto je prvýkrát, e, čo ošetrujeme e, e, reguláciu v tejto oblasti. Na druhej strane je to vysokotechnická otázka. Účastníci trhu už ukázali, že veľmi rýchlo vedia reagovať na novú legislatívu a že vedia veľmi rýchlo predostierať aj nové výzvy pre regulátorov. Takže podľa môjho názoru by sme mali postupovať aj cestou záväzných technických štandardov, ktoré by sa mali mať možnosť pozmeňovať eh, eh, každý týždeň. Aj teda, eh, obzvlášť pokiaľ ide o technické definície a riešenia, je toto dôležité. A potom, pokiaľ ide o načasovanie Emiru a MIFIDu a ich revízii, to je tiež veľmi dôležité aktuálna revízia MIVIDu nie je len takou obyčajnou. Z môjho pohľadu by malo ísť naozaj o značnú reformu a mali by sme sa v nej poučiť aj z nedávnej minulosti. Teraz spomeniem to, e, čo podľa mňa by mohlo predstavovať sedem e, kľúčových bodov budúcej e, revízie, takže in, implementácia informácie o stave na trhoch, rozšírenie rozsahu pôsobnosti, pokiaľ ide o transakcie a poskytovanie správ, zabezpečiť, aby sa e, vlastne najlepšie e, princípy uplatňovali a dali vymáhať. Transparenci transparenciu treba tiež e, posilňovať, nové obchodné modality, treba ošetrovať a kde je to možné, treba e, znižovať e, možnosti pre e, divergenciu, pokiaľ ide napríklad o výnimky, sankcie a podobne. V poslednom bode by som chcel povedať, že ESMA bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní jednotných pravidel celej Európskej únie. Vo ochrana investorov a transparentnosť na všetkých trhoch musí byť základnou, musí byť kosťou celého MIFIDu. No a to je veľmi relevantné, e, keď sa sústredíme na súčasné, súčasných klientov. Musíme posilniť a objasniť pravidlá MIFID pre ochranu investorov, zriadenie rovnakých podmienok v týchto otázkach pre všetkých, všetky maloobchodné finančné produkty, e, budúcim, budúcou nariadením príp a v neposlednom rade e, jasné uplatňovanie článku 6a príslušných e, nariadení. CES rovnako poskytuje technické, technickú podporu a poradenstvo v mnohých oblastiach a na našom poslednom plenárnom zasadnutí e, bola vytvorená task na vysokej úrovni a s cieľom analýzy a e, navrhuje možné kroky pri uvádzaní obchodných produktov, ako je UCIT, UC, ITS, ETN, EMTN a tak ďalej, ako aj hodnotenie implementácie článku 6a nariadenia ESMA. Ďalej potreba e, vyvodiť závery z e, dôsledky z poučení. ESMA bude zohrávať stále dôležitú úlohu pri e, aplikácii nariadenia o ratingových agentúrach. Treba vykonať nevyhnutné prípravy na to, aby ESMA mohla prebrať kompetencie, ktoré dáva nariadenie. Treba tiež povedať, že efektívne vykonávanie funkcií dohľadu ESMI bude tiež vyžadovať príslušné právomoci. Avšak chcel by som tiež zdôrazniť, že na to, aby sme mohli byť efektívni, tak nariadenie musí byť komplementárne s opatreniami týkajúce sa zakladajúcich modelov CRA a e, vyhnúť sa e, prílišného spoliehania na e, kreditové ratingy. No a skutočne toto sú hlavné zdroje konfliktu záujmov pri vytváraní ratingov. No a pri predchádzaní konfliktom záujmov a samozrejme, treba ich na ne dohliadať na základe ex post. No a na záver nariadenie alebo návrh nariadenia, ktoré sa týka short sellingu a CDS je veľmi dôležité. Treba rozšíriť rozsah regulovaných inštitúcií na to. To treba na obnovenie dôvery. No a pri implementácii v súlade s inými nariadeniami treba zaistiť reciprocitu ESMA sa ujme funkcií, ktoré dostane z nového nariadenia. Avšak treba povedať, že nové regulačné zodpovednosti ESMA implikujú adekvátnu alokáciu ľudských a finančných zdrojov nad rámec toho, čo je E, navrhované v návrhu rozpočtu. No a na záver by som chcel povedať niečo ako úlohe e, ESMI. Ak môžem povedať môj osobný názor, tak by som povedal, že e, nariadenie o ESA pravdepodobne nie je optimálnym, optimálnym optimálnou transformáciou do praxe a návrhov skupiny La Rozier Ja by som tiež bol rád, aby smernica Omnibusom bola ambicioznejšia a dala ESME širšie, širšie regulačné právomoci. Avšak, ak hľadáme optimum, tak to pravdepodobne nikdy nedosiahneme. No a skutočne ESMA dostáva v mnohých dôležitých oblastiach ako napríklad trhy OTC, short selling, kredit ratingové agentúry, a alternatívne investície veľké právomoci. Ja som presvedčený o tom, že e, smernice, revidované smernice MIFID, MAD, Transparency e, posilnia úlohu ESMI. No a súčasné výhľady, a to naša práca nie je určite nedôležitá. No a na tomto základe si myslím, že ESMA by mala prevziať všetky právomoci, ktoré dostáva a vykonávať ich e, efektívne a účinne. No a to um, bude znamenať od začiatku už obrovský diel práce. Ak chceme dosiahnuť e, naše ciele, tak ESMA v, ďalši, v rámci ďalších revízií bude dostávať ďalšie právomoci a jej štatút bude ďalej narastať, ak nebudeme môcť plniť a vykonávať naše právomoci, a tak v budúcnosti bude naša úloha čoraz menšia. Som presvedčený, že ESMA dosiahne to, čo si poslanci želajú. A bude to závisieť samozrejme od konkrétnych ľudí. Avšak dozorná rada bude musieť vykonávať právomoci, ktoré, bude, ktoré dostane ESMA. Na druhej strane proces schváľovania záväzných technických štandardov bude si vyžadovať spoluprácu medzi um, orgánmi tohto úradu a um, komisiou. Musím povedať, že ja vo svojej úlohe predsedu CSR e mám zatiaľ pozitívne skúsenosti. Nesmieme zabúdať na investorov a čo sa týka ESMI, potrebujeme dosahovať naše ciele. Ako všetci vieme, tak trhy sú veľmi inovatívne a rýchlo sa minia, menia a regulácia trhu musí e, na ne veľmi rýchlo reagovať. No, vo všeobecnosti som presvedčený o tom, že teraz sme na správnej ceste. Už sme dosiahli skutočne veľa a ešte stále však máme pred sebou veľa práce. No a zostáva pred nami eh, veľa dôležitej práce, ktorá je tiež veľmi urgentná. Ďakujem pekne. Thank you very much. I'll read out. Ďakujem pekne a teraz prečítam zoznam rečníkov. Takže už... Vicky, Marcus and Peter. I've now got Ola, Mr. Feo, I mean Diego, and hang on, wait a minute, Syed, Uh, why don't I just go around everybody? Uh, Elisa. Okay, so... Sven, Ola, Diogo, Syed, Elisa. Anybody else? Ešte niekto ďalší? A máme 20 minút. To znamená, že každý rečník dostane dve minúty a nebude čas na reakciu. Takže zoskupíme to do takých eh, skupín po štyroch a potom eh, bude čas na reakciu. Avšak budete musieť to povedať skutočne veľmi stručne. Takže Udo ako prvý, vážený pán Tavareš, ja by som vám chcel, ja by som vám chcel privítať v mene našej politickej skupiny. No a na úvod by som chcel hneď povedať, že eh, prvý dojem, keď ste vstúpili do tejto miestnosti, bol pravdepodobne nesprávny. Ste skutočne veľmi vítaní No a parlament podporuje prácu vašej inštitúcie. Ja som veľmi rád, že ste prišli na toto vypočutie. My vás podporujeme. Avšak otázka je stále, stále tu je teda expert, ktorý veľmi precízne hovorí o rozbách trhu. Vy ste povedali, že áno, dnes sa dospelo k dohode vedúcich vyjednávačov o hedžových fondoch. mnohí hovoria, že zatiaľ nevieme pri trvaní toho, ako to vstupuje do platnosti, nevieme, eh, či náhodou nezačne už nová finančná hospodárska kríza. Povedzte nám vy, eh, aké sú podľa vášho názoru eh, najväčšie rizika finančného systému. No a potom ešte ďalšia vec. Preto ste hovorili aj o regulácii trhu OTC. Povedzte mi váš postoj k tomu kritickému hodnoteniu špekulácií, špekulácií so súrovinami, potravinami, ktoré každodenne prehlbujú krízu e, zásobovania surovinami a potravinami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kej. Thank you. Um, I'd like to come... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa rada spýtala na nábor zamestnancov. Má to byť spustené v januári, čo je pomerne málo času na nábor kvalifikovaných zamestnancov. Avšak eh, s ohľadom eh, na úlohu, ktorú pripisujú všetci aktéry ESME a pravdepodobné úlohy v mnohých eh, opatreniach a procesoch, je 80 zamestnancov dosť a aké sú vaše odporúčania alebo požiadavky na zamestnancov s ohľadom na už existujúce úlohy a prácu. No a organizácia bude len taká dobrá, ako je zamestnanci. E, tak ako zaistíme, že zamestnanci e, budú vyberaní na základe svojich skúseností a vedomostí? No a teraz momentálne e, vo výboroch a pracovných skupinách pracujú národné regulačné úrady. Bude to tak aj pokračovať. Ďakujem. Vicky, kolegovia, chcel by som vás len upozorniť, že keď kladete takéto veľmi komplexné otázky a je 30 sekúnd na odpoveď, tak je to veľmi komplikované. Dobre, je jasné, že rizika počas finančnej krízy boli podcenené. Výbor, náš výbor sa zaoberá bankovým kapitálom a likviditou. Vykonali sme veľmi detailné preskúmanie, no, vyhodnotenie no, dopadov sú nové pravidlá, ktoré chceme, aby boli uplatňované. Čo sa týka Eh, nových rizik, ako sú deriváty. A my žiadame tiež o vyššie eh, miery vyššie miere kapitálového zaistenia a likvidity. Takže aké sú naše odporúčania, keď my žiadame všetkých účastníkov trhu, aby eh, splňali tieto nové limity a čo si myslíte, že nebudú čerpať peniaze z hospodárstva v tomto kritickom období, ako zaistíte podobný argument o globálnych štandardoch, nie len štandardoch EÚ a USA, ale v globálnych štandardoch. Yes. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, skutočne veľmi stručne. Zoberali ste sa aj Flash Clashom v New Yorku a zaoberali ste sa otázkami, čo sa týka algoritmského obchodu a jeho dopadoch na finančné trhy. Ďakujem pekne. No a teraz eh, odpovede. Mm, je mi to veľmi ľúto, ale máte iba 4 minúty, pretože inak nedostane, nebudeme môcť klásť ďalšie otázky. So as, as quickly as possible. Uh, the main, main dangers for the financial Ďakujem. Hlavnými nebezpečenstvami je, že by sme nemali, uh, že by sme teda mali veľmi rýchlo konať je veľa oblastí vo finančnom sektore, pokiaľ ide o produkty a podobne, ktoré nespadali pod dohľad a ktoré vôbec neboli regulované. Všetko eh, to vlastne um, vychádzalo za USA a rozšírilo sa to na všetky ostatné e, e, krajiny. Je teda potrebné, aby sme mali, aby regulátori mali k dispozícii e, potrebné nástroje, aby sa zabezpečila určitá zodpovednosť a dohľad nad týmito inštitúciami a dohľadmi. Takéto nástroje, to je dôležité, ešte neexistujú v roku 2000 sa prijal e, v USA zákon, ktorý takmer vylúčil akýkoľvek dohľad na e, tomto type e, trhov. A je teda treba zhodnotiť informácie, ktoré prednedávnom toľkou pozornosť verejnosti na seba pritiahli. Takže tu sú mnohé nebezpečenstvá, už prešlo viac než 3 roky od krízy a tak či tak regulatórne prostredie, žiaľ Bohu, je e, dosť rovnaké. Momentálne sa však príjmajú potrebné zmeny a je naozaj naliehavé, aby e, regulátori mali e, k dispozícii čo najrychlejšie tie potrebné nástroje. A toto sa týka aj komodít a trhov s potravinami pretože aj tam, ako v oblasti derivátov, ktoré sa stiahujú na komodity, je problém presne taký istý. Ide o to, aby sa regulovalo a aby e, regulátori mali potrebné nástroje k dispozícii. Ehm, je to pravda, že je tu e, veľa nových dodatočných e, právomocí Napríklad pokiaľ ide o záväzné technické štandardy, keď sa tieto môžu vydávať, tak to úplne mení e, logiku tej, e, e, toho orgánu dohľadu, ale dostali sme právomoci v oblastiach, ktoré doteraz vôbec neboli regulované, ktoré sú úplne nové. A sú to vysokotechnické oblasti, kde vedomosti sú zatiaľ všetky na tej druhej strane trhu. Takže nábor ľudí by mu, musí byť e, postupný, tak aby sme získali naozaj tých vysokokvalitných ľudí pre ESMU. Mali by sme ich, e, mali by sme pravdepodobne z trhu priamo sa snažiť získať týchto ľudí, e, ktorí naozaj poznajú veľmi dobré situáciu na trhu. A to znamená, že e, zároveň tu máme e, vlastne naozaj naliehavú situáciu, pretože máme začať fungovať od 1. januára, ale Takisto musíme si nechať dostatok času tak, aby sme mohli získať tých e, naozaj najlepších. Takže e, najhoršie by bolo začať pracovať bez toho, že by sme mali k tomu e, k dispozícii tie potrebné prostriedky. A to si vyžaduje pochopenie voči ESME a nemali by sme žiadať od ESME, aby začala fungovať okamžite naplno od 1. januára. Ako som to pochopil ja a kolegovia súhlasili, je, že by sme mali dať určitý, e, určitý manevrovací spôsob budúcemu riaditeľovi, aby si zvolil stredný manažment ESMI. To bude dôležitý e, tým ľudí a Nechcem, aby tam bol automatický e, prechod z CESMI do ESMA. Mal by tam byť otvorený e, proces, pokiaľ ide o stredný manažment. Nikto by nemal tvrdiť, že má e, právo, aby jeho práca z CESR sa preniesla do ESMA. A potom, pokiaľ ide o tie ďalšie úrovne, potrebujeme samozrejme viac ľudí, pravdepodobne aj lepších v určitých prípadoch. Takže je naozaj dôležité, aby sme mali najlepších možných e, ľudí, e, aby oni pracovali s týmito vysokotechnickými e, záležitosťami. Takže robíme, čo je v našich silách zatiaľ. Začali sme rozmýšľať nad budúcim organigramom ESMA v súlade s novými e, úlohami, ale samozrejme záverečné rozhodnutie e, musí prijať budúci šéf a e, výkonný riaditeľ, ktorý pravdepodobne v marci, apríli budúceho roka začnú pôsobiť. Takže vyžaduje si to trochu trpezlivosti. Áno, chceme začať čo najrychlejšie, ale chceme aj veci robiť dobre. A tá otázka tých eh, eh, pravidel obozretnosti a finančných a kapitálových trhov eh, je to dôležité na zachovanie stability a ako som spomenal v mojom vstupe, toto nie je otázka iba pre banky alebo tradičné finančné inštitúcie. Ide aj o zabezpečenie bezpečnosti aj na trhoch a v oblasti infraštruktúry tak, aby sme zachovali vhodné úrovne kapitálu e, napríklad v oblasti CCP a iných e, infraštruktúrach trhu. To je tiež dôležité. A týka sa to naozaj úplne nových oblastí. Nie sú žiadne skúsenosti, o ktoré sa môžeme oprieť. V prípade bank sa môžete pozrieť na minulosť a poučiť sa, čo e, nefungovalo dobre a zariadiť to inak, ale v tejto oblasti ako keby sme začínali úplne od nuly. A to znamená, že musíme začať opäť s tými naozaj vhodnými ľuďmi, ale aj flexibilne. Keďže sú to nové oblasti regulácie, pravdepodobne na začiatku budeme robiť chyby. Nemôžeme si nahovárať, že v začiatku všetko e, budeme robiť dobre. A z tohto dôvodu som e, návrhol aby sme mali značný manevrovací e, priestor, pokiaľ ide o tie záväzné technické štandardy, aby sme mohli ľahko korigovať e, chyby, ku ktorým prípadne dôjde. Ak by sme tam mali priveľa detajlov v e, základnom nariadení, bolo by veľmi zložité ich v budúcnosti upravovať, pretože ide naozaj o veľmi technické oblasti, ako som už spomenul. A pokiaľ ide o e, flash cash, e, je to veľmi e, zložité v USA. To dlho trvalo, kým skutočne pochopili, ako tam tie veci bežali. Tento flash cash, chvála Bohu, trval iba kratučko, pár hodín a skorigovalo sa to okamžite. Nemalo to teda taký značný systemický dopad. Ale bolo to dobré e, zburcovanie, e, ktoré nám ukázalo, že naozaj sú tu nové formy obchodovania. Treba tieto reality chápať, e, regulátori ich nepoznajú zatiaľ dosť dobre, musíme byť úprimní, pokiaľ ide o toto. A nemali by sme sa snažiť iba vyhnúť sa takýmto rizikám, ktoré môžu byť, sa stať systemickými, ak by teda ten crash trval dlhšie než len pár hodín. Ale mali by sme sa snažiť pochopiť, či v týchto algoritmoch sú a majú byť aj nejaké pravidla týkajúce sa manipulácie trhov, alebo ja, ja nehovorím, že tam takéto niečo má byť, ale mali by sme zabezpečiť, aby e, to tam nebolo. Um, I'll take Peter then. Peter, Sven a potom Ole. Skutočne slučne. Mohli ste nám povedať, koľko ľudí vymenujete do spoločného výboru, ktoré má v parlamente veľkú prioritu medzi tými troma agentúrami, koľko ľudí vymenujete vy za ESMU do tohto orgánu a ak to bude menej ako dvaja, mohli by ste nám vysvetliť prečo. Ak to bude menej ako dve osoby, môžete vysvetliť prečo. Sven? Takže najskôr srdečne vás vítam aj v našom mene. Ehm, bolo to skutočne veľká časť pre nás a radi sme pracovali na vašom rozpočte a vašich zodpovednostiach. Mám dve otázky. Čo sa týka mojich informácií, tak eh, vy ste skúmali poten- potenciálny vplyv short sellingu a znižovania znižovania e, kreditu vlád ratingovými agentúrami. A chcel by som sa spýtať, aké sú výsledky, máte nejaké informácie od vašich partnerských e, inštitúcií, takže aké boli výsledky a aké boli problémy, ktoré ste v tomto mali. A rád by som zopakoval rovnakú otázku ako Peter, ale pre ďalšiu sekciu, a to je, sú nové zodpovednosti za ochranu spotrebiteľov. Koľko ľudí zamestnáte a koľko ľudí myslíte, že budete potrebovať, vzhľadom na to, a koľko ľudí bude zodpovedných v USA za podobné úlohy. Ďakujem pekne, Ole. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Tavareš, myslíte, že SISA a regulačné orgány v 27 členských štátoch si plnia, plnia úlohy a navrhujú rôzne opatrenia a bojujú skutočne proti problémom. V roku 2005 si sa navrhla, mala pracovnú skupinu, ktorá analyzovala ratingové agentúry. No a vtedy, to bolo v roku 2005, ste nenavrhli nič. No a dnes hovoríte, že samoregulácia je dostatočná. Pán Tavareš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ja... Takže koľko ľudí bude v spoločnom výbore? No samozrejme, organizačné veci ešte nie sú úplne vyriešené, ale dá sa povedať, že od začiatku ich nebude menej ako dvaja. Nie menej ako dvaja. Na začiatok sme sa rozhodli, že začneme presne s dvoma, ale pravdepodobne ste chápete, že spoločný výbor, stále o tom hovoríme s inými eh, inštitúciami, no a eh, nakoniec sa rozhodneme, koľko to bude presne ľudí, ale teraz vám môžem povedať, že nebude ich menej ako dvaja. And we'll pay due attention to the, to the, the, the Trunk Committee, I can, can assure you. Um, we, we, we have been... No a skutočne skúmali sme viacero vzťahov a myslím, I, think you referred more to the, the... Myslím, že vy ste hovorili o vzťahu medzi CDS a Bondspreds nie o short sellingu. No, my sa týmito fenoménmi zaoberáme a, a vzťahom medzi trhmi s derivátovými produktami a verejným dlhom, no a, alebo štátnymi dlhopismi. No a môžem vám povedať, že naše závery podporujú e, závery, ktoré 15. decembra predloží komisia nebudem zachádzať do technických detailov, ale ak môžem, jednu pripomienku, pretože vy ste tiež hovorili o downgradingu, alebo znižovaní ratingu teda, a v štátnych dlhoch, ako môžem povedať, tak najlepšie, ako vyriešiť problémy, alebo riešiť problémy ratingu vo vzťahu k štátnym dlhom, je urobiť Všetko preto, aby tie rating boli nerelevantné. A ako to urobiť, ak vlády budú úplne transparentné a ich finančné hospodárenie je transparentné, tak ratingy budú zbytočné, pretože všetci investori budú mať prístup k, ku kompletným informáciám a keď tie informácie budú transparentné a pravdivé, tak ratingy budú absolútne nerelevantné. Takže dôraz treba klásť na informovanie alebo informácie, ktoré vlády poskytujú investorom. No čo sa týka ochrany spotrebiteľa, tak samozrejme to je oblasť, ktorá nás veľmi zaujíma. No a nariadenie tomu dáva tiež veľmi dôležitú úlohu. E, Spomínal len článok 6a. No a ja som povedal na úvod, že naše obavy o progresívnej distribúcii čoraz komplexnejších produktov malo obchodným spotrebiteľom. No a to znamená, že ochranu spotrebiteľa treba posilniť. Neviem to povedať teraz presne, ako som už povedal, tak na poslednom plenárnom zasadnutí sme zriadili task force na vysokej úrovni, kde sú združení predsedovia viacerých inštitúcií a zaoberáme sa otázkou ochrany spotrebiteľa a hodnotíme, ako by ESMA mala sa venovať tejto téme a ako právomoci, ktoré, nám, ktoré máme podľa článku 6a, mali byť vykonávané z našej strany. Takže neviem presne povedať, koľko ľudí e, sa tomu bude venovať, pretože zatiaľ nevieme, aká bude konečná podoba organizácie ESMI. Niekedy je to otázka, ktorá sa týka viacerých sektorov a musia vyriešiť a zodpovedať e, viaceré osoby. No ale je to dôležitá oblasť pre náš orgán. No a čo sa týka CR a tých ratingových agentúr, eh, tak eh, regulačné orgány, regulácia sa tým zatiaľ nezaoberala, eh, význam to získalo samozrejme z ohľadom na dopadu, dopady nespolahlivých ratingov, niektorých investičných produktov. No a, a dôležité je teraz je pri všetky zodpovednosti, ktoré ESMA má e, v rámci dozoru nad ratingovými agentúrami a doplníte to nariadenie alebo reguláciu s elimináciou konfliktu záujmov. A to napríklad už v zakladajúcom modeli týchto agentúry. Ďakujem pekne. Ehm, pomaly nám vyprišiel čas. No a poslední traja e, rečníci musia byť veľmi struční. Takže Diogo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel spýtať, ako vnímate e, existenciu Európskej ratingovej agentúry a chcel by som vedieť, že E, či daň z finančných transakcií môže mať pozitívny dopad na reguláciu trhov. Um, Ďakujem veľmi pekne. Mňa by zaujímalo, e, e, aké sú konzultácie komisie o short sellingu v reakcii na ECP. ECP hovorilo, že príliš veľa informácií pre verejnosť by mohlo vytvoriť e, procyklické, procyklické správanie. No a ja chápem, že si má iné, iný názor. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli to vysvetliť. Ďakujem. Elisa. Thank you. Um, Vítajte, pán Karl Tavares v parlamentu. Mám dve otázky. Čiastočne sa ich dotkli už kolegovia predo mnou, ale rada by som sa k ním vrátila. Prvá sa týka toho, že parlament sa postavil za silnú Európ, silný európsky regulačný orgán. A, e, aké, ako prebiehala súčasnosti, e, ako sa vyvíjala v súčasnosti situácia, je vhodná na to, aby od januára začala táto agentúra fungovať. A po druhé, rejtingové e, ratingových agentúr. Tam treba brániť existenciu finančných modelov a potom e, je tu, hovoríte o týchto ratingových agentúrach. Chcela by som sa spýtať, či myslíte na niečo konkrétne, či máte nejaké špeciálne konkrétne odporúčanie. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem. takže k ratingovým agentúram. Opäť myslím, že myšlienka Európskej ratingovej agentúry, ktorá by sa ťažko implementovala v praxi, e, to súvisí s tým, že túto novú ratingovú agentúru musia akceptovať používateľia ratingov. To nie je náhodou, že doteraz väčšina používateľov sa spolieha na iba tri agentúry. A čo je dôležité, a už som to povedal, treba eliminovať konflikty záujmov a otvoriť e, trh. A teraz odpovedáme na Elisinú otázku. Ak nájdeme odlišný e, model e, pre zbieranie vlastne zdrojov ratingových agentúrov, aby e, nie vydavatelia e, financovali ratingové agentúry, ale aj e, nejako inak, aby sa financovali, tak by sme mohli aspoň znížiť, zmierniť konflikt záujmov a zároveň by sme otvorili trh aj pre iné entity. Sú v tejto oblasti určité riešenia, o ktorých treba diskutovať Nikdy sme o tom nediskutovali na CEZR, takže nemôžem e, vám toho povedať viac. E, o týchto otázkach sme nediskutovali na CEZR, takže toto sú moje osobné myšlienky, že by sme sa mali e, koncentrovať na odstranenie tohto konfliktu záujmov. A ako to aj spomenula Eliza, treba sa snažiť znižovať závislosť Napríklad pokiaľ ide o, o, o nariadenia obosrednosti, e, kapitálové požiadavky inštitúcií, bank a teda ich priamo súvislosť s výsledkami ratingov. Ak teda eliminujeme tieto opačné incentívy, e, teda tieto prepojenia, tak sa trhy otvoria a môžeme nájsť aspoň časť riešenia takýmto spôsobom. A potom táto otázka short sellingov. Sú tu odlišné názory medzi ECB a CEZR. V prvom rade e, regulátor e, týkajúci sa teda e, dohľadu môže mať naozaj odlišné názory ako napríklad CESR. Jedni to vidia tak, druhý iná, každý sa teraz sústredí na iné tematiky. To je, myslím, prirodzené. Ale pokiaľ ide o pravidlo transparentnosti, ktoré Cezar navrhuje a komisia ich prevzala vo svojom návrhu, budeme sa zaoberať eh, týmito eh, otázkami eh, obozretnosti, pretože tieto e, predaje sa vlastne zverejňujú. Sú tam teda určité pravidla, ktoré sme navrhli. A potom pokiaľ ide o zver, tam sú ešte aj e, ďalšie veci, ktorá komi- ktoré komisia navrhuje a tieto značne znižujú riziko, ktoré sa spomenulo. Ja si teda myslím, že e, komisia stanovila veľmi dobre tú, e, tieto, tieto disciplíny a teda destabilizačné rizika e, takéhoto zverejňovania sa tým značne znižujú. A potom pokiaľ ide o novú európsku, e, nový európsky orgán, e, mal by byť naozaj silný a mal by mať značné právomoci, ktoré by mal správnym spôsobom vykonávať. Máme naozaj veľmi málo času na to, aby sme takýto nový orgán e, vytvorili, aby sme našli tie správne osoby, ktoré by tam pracovali a definovali e, spôsob e, fungovania tejto organizácie. Robíme všetko, čo môžeme, aby sme mohli začať fungovať od začiatku januára. Ale ako som povedal už predtým, myslím si, že toto by mala byť progresívna úloha. Toto preberanie, postupné preberanie zodpovedností eh, je tu samozrejme aj o nového predsedu, aj výkonného riaditeľa, ktorí začnú eh, pôsobiť vo svojich funkciách až od marca. A naozaj by sme mali vytvoriť eh, pevný základ pre fungovanie tejto organizácie. Vždy hovorím, že je potrebné mať adekvátny rozpočet, finančné zdroje, na to, aby sme mohli urobiť to, čo sa od nás žiada, ale od prvého roku, myslím, e, by sme mali byť aj trochu skromní a nemali by sme e, žiadať e, už od prvého roku všetko. Treba vedieť, že niekde v priebehu roku 2011 začneme normálne fungovať a bude mať teda k dispozícii potrebný personál. Takže, ako som povedal, sú pred nami nové úlohy, nové funkcie. Je ich veľa, eh, teda, ktoré má ESMA vykonávať. A my sme teda eh, privolali, eh, teda tu, vyvolali tu ten záujem európskych inštitúcií a budeme sa teraz snažiť robiť to, o čo nás žiadate a samozrejme budeme aj plne zodpovední za toto. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že sme sa museli takto ponáhľať, aby sme všetko ukončili. Ale e, takto to býva, ak veľmi veľa poslancov e, vám chce položiť otázku, pretože naozaj nás veľmi zaujíma vaša práca. E, a budeme sa dnes zaoberať aj pozmeňovacími návrhmi súvisiacimi s ratingovými agentúrami, takže vaša dnešná návšteva je skutočne veľmi aktuálna. Ďakujem vám teraz za ňu a tešíme sa na našu ďalšiu výmenu názorov v budúcnosti. Možno E, to budete teda vy, možno niekto iný bude zastupovať e, našu agentúru. Takže ďakujem veľmi pekne a teraz e, o chvíľku budeme pokračovať, budeme hlasovať. Nech sa páči, teraz je priestor pre aplaus. Right, everybody to... Takže kolegyne, kolegovia, dúfam, že máte hlasovacie e, kartičky. No a ak áno, prosím, e, inštalujte si do svojho zariadenia. Ak nie, tak prosím, žiadna, žiadnu paniku. Pán Feo nemá hlasovaciu kartu. Pervanš. Okay, well, we'll, we'll, we'll worry about that when the moment comes. Takže vyriešime to, keď eh, to k tomu dospie, takže urobme testovacie eh, hlasovanie, hlasovanie otvorené. I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still happy, so there you are. Oh, we've got two people who are unhappy. No, dobre, dvaja nevedia, teda siedmi nevedia, dvaja nie sú spokojní. Pani predsednička, vy ste povedala, že zelená je spokojná, ale nepovedali ste, čo znamená červená. To môže znamenať veľmi spokojný. Okay, we'll have another check. Dobre, tak si to skontrolujeme ešte raz. You like, then. No, mačkajte si, čo chcete. <laughs> A button, that is. <laughs> Samozrejme, tým myslím gombíky. <laughs> no, look, no, be careful, this is being web streamed. Right, okay, the vote's closed. there's, there's... Hlasovanie je ukončené. Jedna kartička nefunguje. Musíme to doplniť. Dobre, zelená karta to nefunguje. Jedna z EPP nefunguje. A chýba tu jeden socialista. No dobre, dúfajme, že nebudeme musieť hlasovať elektronicky príliš často. No ja som mal byť v Indii, ja nie som. Right, we'll proceed now uh, with, the, with the vote on... Nož, eh, teda budeme teda hlasovať o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2009. Poprvé odsek 1.2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Pozmienci návrh 12 za. Proti? Zdržali sa? prijatí, 13 za. Proti? Zdržali sa? prijatí. Udelené hlasovanie o 14. prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté, ale e, neviem presne. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To bolo schválené. Kompromis B. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmite na 21. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmite na 22. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis E. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz 5A nový ústny poznávací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 28 za. Proti? Zdržali sa? zamietnutí, 29 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Ústny pozmeňujúci návrh odsek 6a za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Takže kompromis F za proti, zdržali sa schválený pozmeňujúci návrh 33 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Kompromis G za, proti, zdržali sa schválený Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pôvodné znenie za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis H za, proti, zdržali sa schválení. A teraz pôvodné znenie, odseku 11 za, proti, zdržali sa schválení. 42 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, neviem. Takže budeme si to musieť overiť. Hlasovanie je otvorené. Pani predsednička, ja som si zabudol svoju kartičku. Myslím, že eh, len 4 hlasy budeme musieť prirátať na konci. Je tu príliš veľa socialistov. O jedného naviac. Coco, can, can, can a socialist un- mm, jeden socialista mal, by sa mal odpojiť. Je tu o jeden socialistický hlas naviac. Takže hlasovanie teraz e, zatvoríme a budeme to musieť otvoriť znova. Takže hlasovanie je otvorené. Okay, the vote's closed. Hlasovanie je ukončené. Nož dobre. A teraz eh, doplníme si tie hlasy. Jeden proti, dva proti, pán, pán Fox je proti, pán Fejo je proti a jeden za. Dobre, takže to nebolo prijaté. Teraz eh, kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 45. Prosím. Dobre, 45. 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa. Nie. doesn't say it falls, that's why. Does it fall? Doesn't fall, sorry. No, it doesn't fall. I was right, so 47 again. I'm... 47, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijatý. 48 za. Proti, zdržali sa. Zamietnutý. 49 za. Proti, zdržali sa prijatý, 50 za, proti, zdržali sa, prijatý, 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, pôvodné znenie, odsek 16, hlasujeme o tom, dobre, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis J za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 57 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 58 za, proti, zdržali sa, prijatá. 59 je bezpredmetný, pretože sme prijali pozmeňujúci návrh. Kompromis je, čiže kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 63 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 64 za, proti, zdržali sa. To nie je celkom jasne. Jasné, takže 64 elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Je to 19 za, 18 proti, pán Fejo, 20 za. Proti, za. Stále je to schválené e, rozdielom jedného hlasu. Takže to bolo schválené. 65, 66, 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 66 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis K, K A, kto je za, proti, prijatý, 71 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá, 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Kompromis L za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis M za, proti, zdržali sa prijatí. 22, kto je za, proti zdržali sa prijatí, 79 za, proti zdržali sa prijatí, 80 v troch častiach, prvá časť to je za, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti zdržali sa Myslím, že to bolo schválené, ale myslím, že si to skontrolujeme radšej. Takže druhá časť Has everybody voted? Hlasovali všetci. That is rejected. To bolo zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Prosím, zdvihnite ruky. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. 81 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa prijatý 83 za, proti zdržali sa prijatý odsek 26 za, proti zdržali sa prijatý 84 za, proti zdržali sa prijatý kompromis N za, proti zdržali sa prijatý 27 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti zdržali sa. Tiež to bolo prijaté. Kompromis O, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 92 za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 30 za, proti, zdržali sa, prijatý. pozmúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. pozmúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý B a C, úvodné ustavenia za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 4 za, proti, prijatí. Pozmúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 6 proti, zdržali sa prijatý. Pozmúci návrh Dobre, skontrolujeme si šestku. 6 za, proti. To bolo zamietnuté, myslím. Možno som to urobil príliš rýchlo. Chcete elektronické, elektronickú kontrolu? Až no, dobre, ja som nehlasoval, takže začneme to ešte raz. Takže budeme hlasovať. Takže pozmúci návrh 6. three to add in? One against, one plus. You cancel out. You're against. Are you plus? Vy máte plusko. Vy ste proti. Ešte dva proti. Takže to. To bola je tam pluska, mínuska, ešte dve mínusky sú tam. Takže tri mínusky. Musíme pripočítať, to je 20, jedno plusko, to je tiež 20. To znamená, že to končí. Dobre, pozmite nám 7, kto je za, proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Kompromis A. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie v elektronickom, alebo teda v systéme elektronickom plus. Right, and how many have we got to... Koľko musíme pripočítať ešte? jeden za pána Feja, jeden za pán Foxa, plus, takže to 39 za a teraz hlasovanie návrhu uznesenia. Vy ste za, za, za. Takže to je plus 3. Takže to je 38 k 1.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 na správu pána Kutaša o EIB. Prvé hlasovanie. Pozmím si návrh 25, kto je za. Proti. Zdržali sa. To bolo schválený kompromis A, kto je za. Proti zdržali sa. Prijatý. 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 8 za proti, zdržali sa, schválený. Kompromis B za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis C za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis D, kompromis D za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis E za, proti, zdržali sa. Kompromis. Takže kompromis E. Všetko to je za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 33 za. Pozmeňujúci návrh 33 za. Proti. Nie je to úplne jasné, takže to si skontrolujeme. Right, have we got... Koľko máme pridáte jeden proti, jeden za, jeden extra za. Takže to bolo schválené. Right, that's it carried, just. Tesne schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa schválené. Pozmúci návrh. Confused. Go to amendment 36. It, it isn't. No, it isn't anymore. It's go to Amendment 11, I think. It's withdrawn. So Dobre, pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa. Schválený. 38 za, proti, zdržali sa. Schválený. 39 za. 39 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 41 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa schválení, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 4, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Sedemnáctka je kompatibilná, takže za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 19 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pôvodné znenie 19 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu za, proti, zdržali sa tiež zamietnutý, 21 za, proti, zdržali sa prijatý, 5 za, proti, zdržali sa prijatý, 22 za, proti, zdržali sa prijatý, 23 za, proti, zdržali sa prijatý, 24 za, proti, zdržali sa prijatý, elektronické hlasovanie o návrhu iných pozmeňujúcich návrhov. Jeden eh, extra za, dva, tri za. Takže to je 37 za. To bolo prijaté. Ďakujem pekne. next one. Next voting is. Oh, it's here. Right, we now move on. No a teraz ideme k bodu 16 a to je správa Hansa Petra Martina o európskych environmentálnych a ekonomických účtoch. Takže pozmeňujúci návrh 7 za, proti zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 8 za, proti zdržali sa prijatí, Kompromis A za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti zdržali sa prijatí, 14, 30 za, proti zdržali sa prijatí, 1 za, proti zdržali sa prijatí, 14 za, proti zdržali sa prijatí, 15 za, proti zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené, to si ale skontrolujeme. Hlasovali všetci. Áno, to bolo schválené teda. Pozmúci návrh 2 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme Pozmúci návrh 2. Okay. Now what is, what are, what are the extras doing? Dobre, tí, ktorí nemajú hlasovacie kartičky, can we, redo, can we redo that? Dobre, to hlasovanie si zopakujeme. Hlasovanie je otvorené. Takže všetci, ktorí majú kartičky, už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. No a je to mínus a je tu len 3 hlasy dodatočne, takže to zostane zamietnuté. Takže teraz pozmejúci návrh 17. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. si návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Ak chcete, môžeme si to skontrolovať. Druhú časť what are you doing? What are the extras doing? That's eight. Tí, ktorí nemajú, je to 18-18. It's still lost. Takže je to zamietnuté. Je to tesné, ale teda je to mm, remíza, tak povedz, ale tým pádom je, to nebolo schválené. si na 16. Takže 16 je bezpredmetná, pretože to bolo v rámci prvej časti, takže 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis D za, proti, EPP nehlasuje. Vy ste boli za. Dobre, takže to bolo schválené. Dobre, pozmeňujúci návrh 22. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis E. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 6. Za, proti, zdržali sa. Could the EPP tell me whether... EPP, vy ste za alebo proti? Šestke. Vy ste za. Dobre. Takže to bolo schválené. 23 za, teda 23 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, neviem, tak si to skontrolujeme, hlas eh, ústne pozmenujúce návrhy v rámci 23. Okay, so everybody voted. Hlasovali všetci. Right, votes closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. No a teraz záverečné hlasovanie. A to v elektronickom hlasovaní. One extra. Jeden extra, dva extra, tri extra. Okay. So that's 34. 37. Takže to je 37 hlasov za. Gratulujem spravodajcovi. Um, right. I'm hoping uh, that somebody... That uh, oh. Right, colleagues, I, I apologize. Ospravedlňujem sa, kolegovia, ale mám e, chrípku, takže uvoľním toto e, kreslo a keďže e, podpredsedovia zmizli, tak pani Lulingová prevezme moju funkciu. Takže urobíme to takto, keďže je najstarším prítomným členom. Nie je to poprvýkrát. krát. Ústa mi to stalo aj v tomto volebnom uh, období, no ale... Takže, kde sme teraz? Dobre? Euh, euh, no a teraz euh, si zoberieme E, preskúmanie pozmenujúcich návrhov e, k správe pána Gozesa ohľadne ratingových agentúr a dohľadu nad nimi. Pán Gozes, ďakujem. Vážená pani predsedajúca, pani, do, pani dekanka, pani doajenka, aj predsedajúca. Nech sa páči, pán Gozes. Pardon, ja som si zapol nesprávny mikrofón. Takže Máme tu teraz preskúmanie pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené zo strany niektorých kolegov. Mám okolo stovky pozmenujúcich návrhov, čo mi pripadá veľmi málo vzhľadom na zvyk. A zdá sa, že debata sa sústredila k bodom, ktoré chceme upraviť v tomto nariadení a pripomína, my chceme aktualizovať nariadenie, ktoré sme chválili v roku 2009 a konkrétne chceme vytvoriť dohľad zo strany ESMA. Rovnako chceme pripomenúť, že správa z vlastnej iniciatívy už bola e, pridelená. Je to náš kolega Wolfic, ktorý e, bude spravodajcom a témy, ktoré vlastne sú prepojené E, s týmito ratingovými agentúrami, štátnymi dlhmi a tak ďalej budú preskúmané v tejto iniciatívnej správe a ona potom bude slúžiť komisii, ktorá predloží reglementačnú iniciatívu v roku 2011. V priebehu prvého štveť roka 2011. A Zajtra ráno mám zasadnutie s tieňovými spravodajcami, aby sme sa pokúsili nájsť kompromisné pozmenujúce návrhy, vzhľadom na to, že máme pomerne málo času a potom budeme mať druhé hodnotenie pozmeťujúcich návrhov, ak to bude potrebné 8. novembra a 9. novembra budeme hlasovať v Bruseli. Takisto chcem povedať kolegom, že dnes ráno pán Reinders, predseda ECOFINu, vyjadril záujem, aby toto nariadenie bolo e, vyriešené pred koncom belgického predsedníctva. Myslím si, že je to v dôsledku úspechu prvého čítania. Pokiaľ ide o problémy mm, spojené s prvým, či, e, s prvým čítaním a teda s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, tak tam sa hovorí o ťažkom prístupu k informáciám, to je článok 8a a 8b. A v tejto rubrike sa hovorí o transparentnosti. A článok predpokladá, že informácie o tých, ktorí vydávajú cenné papiere, budú k dispozícii agentúram, ktoré sú na trhu a tieto informácie budú získavané e, prostredníctvom e, zabezpečených e, spojení. A sú k tomu rôzne pozmenujúce návrhy. Niektorí by si želali, aby sme si zachovali takýto systém, ale že teda autorizované agentúry by mohli potom získavať informácie, nie iba 10, ale 100 tých štrukturovaných e, informácií. To je návrh pána Pitelu. Ďalší žiadajú, aby boli články 8a a 8b zrušené, alebo aby boli zrušené články, aby sme mohli v rámci správy hlbšie e, preskúmať, tak ako niektorí hovoria túto problematiku. Ďalší navrhujú, aby sme, pokiaľ ide o finančné nástroje, preskúmali situáciu hlbšie, aby sme túto tému otvorili široko, širokej verejnosti. E, toto je veľmi citlivá otázka, pretože tí, ktorí vydávajú cenné papiere, si neželajú, aby boli nútení e, zverejňovať isté e, informácie na trhu, teda to je proti transparentnosti. A čo ma trošku uviedlo do rozpakov, jedna z troch hlavných ratingových agentúr si žela, aby tieto informácie boli široko zverejňované, teda aby k tomu nebol len privilegovaný prístup. Takže možno reálna, aká môže byť reálna motivácia agentúry, ktorá dnes vďaka svojmu monopolu alebo oligopolu má svojský štatút a zrazu súhlasí, aby sme čo najširšie otvorili e, informácie, o inštitúciách, ktoré budú hodnotené. A potom tu máme ďalšie informácie o LESMA, o opatreniach spojených s dohľadom, pán Nichols a pán Fox. A oni navrhujú, aby sme vytvorili odvolací orgán v prípade, že ESMA e, bude môcť udeľovať sa a uvaľovať sankcie. Pozmeňujúce návrhy k tejto téme väčšina je za to, aby tieto sankcie boli uvaľované zo strany ESMA. A myslím si, že to už nebude vyvolávať veľké problémy. Zdá sa, že komisia si želala vyhnúť sa týmto sankciám, ale ukazuje sa, že už tam z toho nič nie je, takže to môže byť veľmi legitívne len SMA, ktorá bude tieto sankcie navrhovať a uvaďovať. Pokiaľ ide o výšku sankcií, tak tam navrhujú istý rámec e, tak, aby nepresahovali 10 ročného príjmu ratingovej agentúry. Rada navrhuje 20 pán Klinc navrhuje, aby lesma Európska agentúra e, pripravovala, vypracúvala výročnú správu, ktorá by bola predložená komisii, rade a parlamentu ohľadne hodnotenia týchto agentúr a personálu. Je naozaj pravdou, že niektorí, alebo aj my si kladieme otázku ohľadne adekvátnosti ľudských a finančných zdrojov ESMA s kompetenciami, ktoré má a parlament si želá, aby to bolo v čo najširšom, e, najširšej zhode s e, významom, ktorý e, tento orgán má. To sú tie najhlavnejšie pozmenujúce návrhy. Máme tu otázky ohľadne prechodných ustanovení medzi okamihom, keď ESMA začne fungovať a okamihom, keď bude schopná vykonávať úlohy, ktoré jej prináležia. No a potom treba samozrejme stanoviť isté limity ohľadne e, avalu, ktorý e, e tých ratingov, e, ratingových agentúr z tretich krajín, ktoré nebudú mať ekvivalentné pravidlá k pravidlám, ktoré platia v Európe. Tamto treba ešte presnejšie rozpracovať a treba spresniť, že táto debata bola e, otvorená. E, potom, keď sa začalo hovoriť o používaní e, hodnotení, ktoré prichádzali z e, agentúr z tretích krajín. V parlamente sa o tom dlho diskutovalo, o e, preverovaní alebo prehodnocovaní hodnotenia agentúr z tretích krajín, pretože Európske agentúry sú podriadené európskej reglementácii a teda mali by ich hodnotenia byť používané predovšetkým v Európe. Ale boli prijaté dve výnimky. Prvá výnimka týka sa ratingových agentúr e, tých krajinách, v niektorých tretich krajinách za predpokladu, že existuje dohoda o spolupráci v oblasti dohľadu medzi regulačným orgánom LESMA a krajinou, ktorú berieme do úvahy. Myslíme tým napríklad kanadskej agentúry. Pokiaľ ide o ďalšie situácie, bolo pripustené, že hodnotenia, ktoré boli v minulosti vytvorené tými agentúrami, ktoré nebudú kontrolované alebo regulované, by mohli byť využívané v EÚ, ak budú tieto agentúry E, jednoducho e, legalizované a bude nad nimi pravidelný dohľad. A vlastne takýmto odsúhlasením potom agentúra bude zodpovedná za kvalitu svojich hodnotení. To nám prípada taký pragmatický systém, pretože najčastejšie vzhľadom na monopol týchto agentúr, agentúry, ktoré notujú v neeurópskych krajinách, sú často E, filiálky tých agentúr, ktoré sídlia v Európe. Je tu ešte istá sú tu ešte isté nejasnosti, napríklad pokiaľ ide o agentúry v tretich krajinách, e, či majú byť regulované a či má byť nad nimi vykonávaný dohľad podľa európskych noriem. Toto nie je jediná inštancia, jediný zákonodarca. Myslím si, že aj túto oblasť treba poriadne preskúmať, aby sme e, si tam tieto veci ujasnili. To bolo niekoľko mojich pripomienok a zajtra ráno, pripomínam, vám schôd so stieňovými spravodajcami, kde sa chceme dohodnúť na kompromisných návrhoch. Ďakujem, pán spravodajca, je tu veľa otvorených otázok, ale najskôr by som vás chcela poinformovať ohľadne liberálov. Pán Klinc je v Indii, pani Bolc Bowes musela zo zdravotných dôvodov nás opustiť. Skupina ALDE nám oznámila, že stanovisko skupiny bude e, predložené zajtra počas schôdze tieňových spravodajcov. A teraz by som dala slovo tieňovým spravodajcom. Pán Gianni Pitela, von, Wolf Klint sa ospravedlnil, pán Gigold, pani Fox a, pani, a pán Klút. A pán Fox, prepačte. Vy ste nezmenili pohlavie. To je jasné. Les autres collègues qui veulent s'inscrire, Pán Pitela, vy, nech sa páči, a kto ešte chce vystúpiť, nech sa prihlási. Je tu pán Pitela. Vidíme sa predsa často na predsedníctve. Ako môžete zabudnúť? Ďakujem, pani predsednička. Pán Kozes vie, že naozaj e, v neho dôverujem a vážim si ho, a to aj v súvislosti s tým, ako vedie prácu na tejto správe. E, chcel by som sa vyjadriť k dvom článkom 8 ktorý sa týka e, e, ratingového sektoru, kde je nedostatok konkurencie a chcel by som sa ešte vedriť k článku 36 sankcie. Pokiaľ ide o tieto dva problémy, opakujem moje stanovisko, ktoré som už vyjadril počas prvotnej výmeny názorov a pretavil som tieto do pozmoňovacích návrhov 106, 112, 114 a 115 kde teda ide o možnosť sankcionovať zo strany ESMA a nie zo strany Európskej komisie, pretože si myslím, že úlohou Európskeho parlamentu by malo byť aktívne sa zúčastňovať e, e, na posilňovaní nových e, inštitúcií, tak aby tieto mohli vykonávať naozaj efektívny dohľad. Nie je to tak, že by sme, teda po tom, čo urobíme zákony, e, mali vlastne sa priserať na to, ako e, to bude chaos, neporiadok. Nemôžeme tu ani inštitúcie, ktoré nebudú mať právo moci napríklad aj sankcionovať. Takže nemali by mať, nemali by mať túto právomoc komisia, ale ESMA. Ehm, ja navrhujem, aby sme si zvolili jasnú e, definíciu ehm, sankčných limitov A ESMA by teda naozaj mala mať e, túto pravomoc e, sankcionovať a e, s tým súhlasíme my, aj rada, avšak nie komisia. Potom pokiaľ ide o tento článok 8, to, čo teda v mojom, v mojom pozmeňovacom návrhu 68 eh, hovorím, že som teda presvedčený, že eh, Európsky parlament by v oblasti rentingových agentúr mal eh, postupovať tak ako v roku 2009. To si určite spomína pán Gozes, kedy sme veľmi dobre spolupracovali s cieľom naozaj prísnejších právnych úprav. A ďalším potvrdením sú vyhlásenia e, pre predsedu Mária Draghiho, predsedu teda Financial Stability Board, ktorý na nasledujúce, nasledujúce summit G20 chce prosrieť návrhy, ako znížiť E, teda závislosti v oblasti ratingových agentúr a, e, a zamedziť automatickej dôveryhodnosti, ktorá viedla k naozaj veľmi, e, teda výsledkom, ktoré naozaj viedli k veľkému sklamaniu. Ja sa naozaj um, zastávam tohto názoru pána Drágyho a myslím si, že celý parlament, ako aj náš výbor, by mali um, sa pridať k tomuto názoru a podporovať. Áno, pán Pitela, pán Gozes, želáte si odpovedať hneď, možno to bude jednoduchšie, alebo si vypočujeme všetkých. Ja myslím, že necháme, dáme slovo všetkým, lebo ja nemám veľa čo doložiť k tomu. Pán Gigo, nech sa páči. Uh, Budem hovoriť po nemecky, už nemám chuť na angličtinu. Rád by som povedal eh, pár vecí k určitým bodom. Pozmoňovací návrh steného kolegu kluteho, Z môjho pohľadu v zásade spadá do pôsobnosti nasledujúcej správy a teda predchádzame, predbiehame tým eh, diskusie, ktoré sa budú musieť viesť a je jasné, že tieto otázky nebudeme môcť vyriešiť teraz, pretože by to viedlo k tomu, že priamy dohľad ESMI by sme tým oneskorili, pretože by sme vyvolali diskusie minimálne aj s radou, ale aj medzi nami, čo by neumožňovalo nájdenie dobrého riešenia. Tým mám na mysli pre všetkým také riešenia, ktorých cieľom je e, stanovovať e, vlastne upravenie e, trhu a tu v tejto súvislosti zaznelo viacero pozmeňovacích návrhov. E, pozmeňovací návrh 52 e, hovorí v zásade o tom, že aktér súkromného hospodárstva nemôže vyjadriť žiaden názor o stave demokratického štátu alebo jeho solventnosti toto si myslím je dosť e, e, zložité stanovisko, pretože v zásade každý môže mať akýkoľvek názor a je veľmi veľa ratingových agentúr, ktoré sú malé. Problém e, skôr spočíva v veľkej trhovej moci malého počtu z nich. Aj túto diskusiu budeme musieť viesť a myslím že tu ide skôr o problém konkurencie a nie o problém princípov. Ale bolo by zaujímavé v pokoji o tomto raz diskutovať. A teraz by som chcel poukázať na pár pozmoňovacích návrhov. Myslím si, že tá diskusia o tom, kto má získať aké informácie, tu by sme mali naozaj viesť e, podrobne. V zásade si myslím, že tento výbor, aspoň som to tak chápal, bol vždy za princíp transparentnosti. A preto, keď chceme otvoriť trh, E, nemôžeme povedať nič proti tomu, aby informácie sa dávali k dispozícii nielen ďalším ratingovým agentúram, ako to navrhuje komisia. A to ešte k tomu, keď komisia hovorí, že 10 všetkých štrukturovaných e, finančných produktov by sa malo e, hodnotiť a že sa to má rada aj k dispozícii verejnosti. Takže nepovažujem za logické, aby to platilo len pre veľké ratingové agentúry, lebo by to znamenalo, že k tomu budú mať naozaj prístup len tí veľkí a nemyslím si ani, že je logické, aby bola vylúčená verejnosť. A ďalší bod, ktorý považujem za dôležitý, ním je otázka vzťahu medzi ESMA a národnými e, orgánmi dohľadu. A tu ide v článku 30 e, o túto tému a myslím si, že je v logike nášho kompromisu v oblasti dohľadu, že zamedzíme, aby vlastne s zadnými vrátkami e, kompetencie, ktoré chceme dať e, ESMA, sa delegovaním preniesli na národné orgány dohľadu. Tu jednoducho sú potrebné hranice, ktoré musíme stanoviť. Tu vás prosím o podporu príslušného pozmeňovacieho návrhu, ktorý som v tejto súvislosti predostrel. Um, to je zatiaľ všetko a teším sa na e, zaujímavé konštruktívne diskusie so Žanom Polom a ostatnými kolegami zajtra, keď budeme hľadať kompromisy. Ďakujem, pán Giegold. E- Teraz pán Ashley Fox. Grateful, madam Luling. <laughs> Um... Som vám za to vďačný, pani Lulingová. Chcel by som poďakovať pánovi Gozosovi za jeho právu, e, prácu na dnešnej správe a teším sa na zajtrajšie zasadnutie, ktoré bude určite konštruktívne. E, pokiaľ ide moje komentáre 8a a 9b, e, teda tieto zabezpečené internetové stránky, neviem, či komisia zvážila, aké prínosy toto privedie a aké budú náklady pretože eh, USA má podobný postup a všetko ukazuje na tom, že, eh, poukazuje na to, že je tam veľmi malý prínos a je to spojené so závažnými nákladmi. A nehovorím o kasinových bankéroch, hovorím o skutočných eh, podnikoch, ktoré zamestnávajú našich voličov a je tu e, zvýšenie nákladov e, pre nich e, spojené s veľmi pochybnými postupmi, ktoré chceme zaviesť. Takže toto naozaj súvisí s veľkým zvýšením nákladov, tým, že majú sa vytvoriť takéto internetové stránky. A nejde o to, že by obzvlášť nákladným bolo udržiavanie tejto internetovej stránky. Ide o platenie personálu, ide o cenu e, času. Každý dokument, ktorý sa dostáva na túto stránku, musí prejsť nejakým právnikom. A v mojom bývalom živote som bol ja právnikom a teda možno by som mal privítať túto dodatočnú prácu pre mojich kolegov, ale nevítam ju, pretože si nemyslím, že je potrebná. Tieto e, ratingové agentúry e, nechcú dať nič na, svoju, na túto stránku, čo nebolo e, prekontrolované, lebo sa boja e, nejakých súdnych sporov. Takže veľmi sa spomalí autorizovanie e, kapitálu. A neraz nedajú sa tieto otázky riešiť telefónom, musia to diať písomne, musí to byť k dispozícii na internetovej stránke a na internet to nepôjde predtým, než to skontroluje právnik. A celý tento postup bude veľmi nákladný, a e, veľmi ťažkopádny a budú tam veľmi nízke prínosy. Takže to, čo e, sa pýtam v súvislosti s týmito stránkami, je, prečo jednoducho e, nechceme toto na chvíľku dať bokom a zanalizovať si skúsenosti z USA. A myslím si, že čo skôr prídeme na to, že USA budú chcieť tento experiment opustiť. Takže treba zamedziť tomu, aby sme ťažkopadným legislatívnym postupom toto zaviedli. E, medzičasom USA to stiahne a nám to potom bude trvať 10 rokov, aby sme to stiahli my. A e, naše podniky budú musieť investovať kapitál e, do niečoho nezmyselného. Možno sa ten kapitál preniesie do, na ďaleký východ alebo do Južnej Ameriky Takže e, prosím, aby ste si zvážili starostlivo túto otázku zabezpečených internetových stránok. Ďakujem, pán Fox. Je naozaj pravdou, že procedúra je ťažká, nákladná, ale takto aspoň máme plnú zamestnanosť advokátov. A teraz dám slovo pánovi Jurgenovi Klitovi. Ja, danke schön, Frau Um, ja... Ďakujem pekne. Ja by som chcel na úvod pripomenúť, eh, že to má historické dôvody, že sa zaoberáme ratingovými agentúrami. V priebehu krízy minulých mesiacov úloha ratingových agentúr už bola na verejnosti prediskutovaná, no a v rámci týchto diskusí sa jasne preukázalo, kde boli metodické problémy, kde bola ich nejaká politická problematika. A preto myslím, že je dobré, že sa to prepracovalo a ja vyslovne vítam a myslím, že to môžem povedať aj v mene politickej skupiny, že eh, konečne je nejaký krok smerom verejnému dozoru. Takže sa sme zapájali. A tak to je istý pokrok, aj keby som povedal, že minimálne naša strana, no, možno politická skupina, tam je to trochu diferencovanejšie, ale strana je za to, aby bola jedna štátna alebo verejná ratingová agentúra. Mm, Bohužiaľ, to sa nedá presadiť asi v tejto inštitúcii. No ale keď zabudneme alebo úplne to, že cieľe sú nedosiahnutelné, tak smer správy Žána Pola no, treba privítať. No a ďalej niečo k tomu, čo si povedal ty, Sven. Otázka, prečo mali by štáty alebo nie o tom sa dá diskutovať, ale keď sa ja pozriem na to, aké dopady ratingy mali na Grécko, Španielsko, Portugalsko, tak vidím na tom, že to je veľmi veľký vplyv. Nede o to hovoríte, že privátne, súkromné agentúry nemajú právo vyjadrovať sa. Nie, ale tie dopady, ktoré to malo, podľa môjho názoru, boli katastrofálne. A na druhej strane, a to je dôvod našich úvah, je, sú parlamentné gremia pre kontrolu a keď tie nefungujú, tak treba o tom hovoriť, ale sú dvory auditorov, sú parlamentné výbory, ktoré, sa, ktoré kontrolujú rozpočet a myslím, že skutočne je veľa inštitúcií, ktoré sa nedajú nahrádzať nejakými súkromnými agentúrami. Hmm zniženie ratingu Grécka viedlo potom k tomu, malo obrovské rôzne dopady. No a štátne úrady sú verejne známe, si sú, sú transparentné. No, v niektorých prípadoch samozrejme sa dá vysloviť kritika, čo sa týka súkromného hospodárstva, tak tam táto transparentnosť chýba to, že ratingové agentúry, ratingové agentúry hodnotia súkromné podniky, tak to je v poriadku. Ak to im to umožní, tak nech sa páči. V tým ja nemám žiadne problémy, ale to musí mať istú kvalitu a treba to kontrolovať. tak ehm, aby to nevedlo veciam ako za ostatné dva roky. No a k tým ostatným veciam myslím, že už bolo všetko povedané, nebudem tu všetko opakovať. Možno len jedna pripomienka. My sme sa zasadzovali za to v rámci našich pozmeňujúcich návrhov, aby sa neukázalo, či uh, rating bol zadaný alebo nie. Čelie. Aj vy prišlo k transparentnosti a kontrole, ale keby sme označili ratingy, ktoré neboli zadané taká. tým sa vyznačí nejaký zámer, ktorý tam bol sledovaný. Takže preto by sa nemalo verejne rozlišovať medzi nejakými vyžiadami alebo, vyžiadanými alebo nevyžiadanými ratingami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To boli tieňoví spravodajcovia. No a teraz ešte jedna pripomienka pána Udo Bulmana. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani prezidentčka, ja súhlasím s požiadavkou, že ESME treba čo najrychlejšie umožniť vykonávať svoju činnosť a venovať sa svojej práci. Takémuto prístupu by sme nemali brániť, ale súčasne nedokážeme dovať pokušeniu, tak ako kolega Klute, povedať niečo zásadné k otázkam čo budeme robiť v legislatívnej oblasti. No a chcel by som e, tu pripomenúť, čo povedal kolega Pitola v roku 2009 v rámci posledného legislatívneho obdobia. My sme chceli sa venovať práve tej téme, o ktorej teraz hovoríme, a totiž tomu, že trhové štruktúry nie sú v poriadku a že tu máme dočinenia s trhmi, ktoré sa nesprávajú tak, ako by to potrebovalo, potrebovalo hospodárstvo. A zaoberali sme sa otázkami, či by túto kontrolu eh, mali vykonávať štátne inštitúcie alebo súkromné. Je tu viacero modelov, ktoré by sa dali využiť. Avšak medzičasom nie sme sami s takýmto prístupom. Čoraz viac kolegyňa kolegov z EPP má podobný názor. Pán Ferber sa tak vyjadril. A už aj liberálna skupina už sa ozýva. No, my to vítame, ale chceme kolegom pripomenúť, že väčšina EPP a liberálov v roku 2009 v starom parlamente ehm, to ešte prehlasovala. No a že to bol v podstate dôvod, prečo sme sa nedostali ďalej v rámci našich ehm, minulých ehm, rokovaní, keď sme nechceli zadať komisii mandáta, ale keď sme chceli vysloviť konkrétny, konkrétny žiadosť. Ja pripomínam túto Šancono a ja hovorím, že e, sme chceli prijať e, niekoľko odvážnych krokov, tak aby sme sa dostali e, k zlepšenej mm, štruktúre ponuky, ktorá nám pomôže strahom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Pullman, ja chcem v tomto zmysle vám povedať, že viete, EPP a liberáli teraz ešte za návrhom, ktorý tiež neustále hovoril, že menil e, e, svoje názory, pretože niekto mi to chce brániť e, každému zlíhaniu. No, ďakujem pekne. To srdečne vítam. Dobre. Nikto nechce. Už nikto nechce vystúpiť, neželá si vystúpiť. Ak nie, tak dávam slovo pánovi Gozesovi, takže môže odpovedať na mnoho otázok. Ďakujem, pani predsedajúca. So záujmom som si všetkých kolegov vypočul a keďže som čítal pozmenujúce návrhy, neprekvapili ma ich názory a post- postoje a myslím si, že treba skutočne dať formu tejto reglementácii. Nechcem zachádzať do minulosti, ale napriek tomu možno by bolo dobré, E, naznačiť, že sme neboli tak ďaleko od cieľa a myslím si, že k, tejto, k niektorým témam, že tam sa určite budeme zabávať pri iniciatívnej správe, lebo tam budeme musieť hľadať nový model príjmov a budeme sa snažiť hľadať vyriešiť štátne dlhy. Ale chcem vás upozorniť, že my sme v parlamente už hovorili o dohľade zo strany Lesma a komisia to nechcela, e, rada to nechcela a hovorili nám, že právne je to nemožné. Je pravda, že vtedy, keď sme to pýtali, to bolo, keď sme si sa toho dožadovali, bolo to nemožné, ale vďaka úsiliu kolegov sme vnútili komisii vypracovať legislatívnu iniciatívu, ktorá bola súčasťou dohľadového balíčka. No a my všetci dobre vieme, že jediná kompetencia agentúry LESMA je a práve dohľad nad ratingovými agentúrami. A samozrejme, teraz môžeme ísť ďalej a preto som si želal oddeliť e, tento dohľad od iných dôležitých e, tém, ktoré si zaslúžia debatu. Ja som si všetkých pozorne vypočul, prečítal som si pozmenujúce návrhy. Zajtra sa pokúsim dospieť k maximálnej syntéze, tak aby sme boli čo najefektívnejší, tak aby sme priniesli reglementáciu v oblasti, kde laxizmus e, spôsobil veľké škody v oblasti finančníctva, ale nemôžeme strácať zo zreteľa to, čo bolo cieľom v roku 2009, teda skutočný európsky dohľad a nemôžeme sa nechať od nášho cieľa odradiť e, rôznymi argumentami o miestnych, lokálnych rejtingových e, agentúrach. A ja sa pripájam k tým, že je síce potrebné delegovať úlohy, presné konkrétne úlohy, a lesma by si mala zachovať centrálnu úlohu dohľadu ako ordinácie a udeľovania sankcií. Takže zajtra po našom stretnutí 8. Eh, novembra, teda zajtra máme stretnutie a 8. novembra vás oboznámim s návrhmi. Pani predsedajúca, dúfajme, že ESMA bude mať dosť ľudských zdrojov, aby si túto úlohu splnila. Teraz, keďže už nikto sa do diskusie nehlási, chcem vám povedať, že zajtra právny Výbor pripraví svoje stanovisko a pokiaľ ide o kalendár, ako som už povedala, druhý, druhá diskusia o pozmeňujúcich návrhoch prebehne 8. novembra a hlasovať budeme 9. novembra. Na plenárke sa predpokladá, že sa o tejto správe bude diskutovať e, v decembri v Štrasburgu. Takže ja vám prajem veľa vytrvalosti a úspechov v tejto práci, pán Gozes. Teraz tu máme bod 18, to je správa môjho veľkého priateľa Derka Žána Epinka, lebo on o mne píše úžasné knihy. A to je správa o hos- ko- politike hospodárskej súťaže 2009. Sú tu E, výbory pre priemysel, IMKO, TRÁV, ITRE a doprava a turizmus, ktoré predložili svoje stanoviska. My teraz vyhodnotíme pozmenujúce e, návrhy. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že ste boli taká veľkorysá, dali mi slovo. No, najskôr by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli pozmenujúci návrhmi k návrhu správy o konkuren- politike konkurencie schopnosti 2009 niekoľko pripomienok pozmúcim, pozmúcim, predložený pozmúcim návrhom. No, predložených bolo 95 pozmeňujúcich návrhov a myslím, že mnohé z nich Nonetheless, there are on several occasions, uh, there's a clear case to be made for regrouping and merging very similar amendments. Are... Niektoré boli zoskupené podľa obsahu, no a niektoré uh, vyjadrenia sa mi zdali uh, trochu nevhodné. No a niektoré pozemnice návrhy sa týkajú znenia, ktoré nie je veľmi jasné. A keď niektoré odseky sú dlhé ako ruské romány, tak to nie je dobré. No a začnem pozmeňujúcimi návrhmi k úvodným ustanoveniam. Pán predseda, ja podporujem pozmeňujúce návrhy 1, 5, 6, ako aj nové ústavné ustanovenia, 13. a 14. pána Karinsa. No a tie buď doplňajú nové prvky k duchu mojej správy, alebo eh, sa týkajú osobitných obáv tohto parlamentu. Sedmička a osmička eh, sa mi nezdajú veľmi relevantné eh, v správe o politike konkurencie schopnosti alebo hospodárskej súťaže. Súčas, sú, hovoria o politických debatách, no a to sú otázky, ktoré by sa mal zaoberať. Hospodársky balíček no a správa Fan Rompuy. sa návrhy pána Lamberca o mikroekonomických e, nástrojoch. A to tiež patrí do druhého balíčka, na čo sa týka existujúcich odsekov, tak niekoľko pozornosti návrhov sa týka žiadosti parlamentu, aby dostala viacej informácií o komisie, alebo sektorálne, preskum, sektorálne preskúmanie, to je 15, 16, 19, 29, ako aj 6 posledných pozmeňujúcich návrhov, 89 až 95. Ja myslím, že by sme tu mohli vykonať nejaké reformulácie a pripojenky v správe. No a bolo to 5 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkalo postupného zrušenia eh, dočasného rámca 30 a 34. No a v tomto bode eh, sú stanoviska medzi poslancami tohto a členmi tohto výboru. Jasné, eh, rozličné pani Esaja chce predísť a zrušiť dočasné stanovenia čo najskôr, pričom pán Šváb má pozmeňujúci návrh, ktorý nie je úplne jasný a hovorí sa v ňom, že z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné prerušiť všetky takéto opatrenia konkrétne a hlavne automobilový sektor. Myslím, že pán Šváb myslí úplný opak z na nemecký automobil priemysel. Možno by sme mohli jasnejšie formulovať tieto pozmeňujúce návrhy. Takže preto budem musieť hľadať kompromis. No ja navrhujem zlúčiť návrhy o likviditnej podpore s účastnými ocekmi, ktoré sú tam už uvedené v správe. E, táto otázka, počas túto otázku počas vypočutia nastavil pán Lambert, ja som chcel položiť podobnú otázku a myslím, že musíme hľadať kompromisné návrhy, pretože e, veľa pozmeňujúcich návrhov sú také rovnakého, rovnakého predmetu, no a čo sa týka antimonopolných e, politík a definícií politík. Tomu bolo predložené 4, 4 pozmeňujúce návrhy aj tu by malo byť možné nájsť nejaký kompromis. Ja osobne som presvedčený o tom, že môžeme podporiť návrh 67 pani Intveld, ktorý obsahuje no, celý zoznam e, opatrení na boj proti monopolu. Myslím, že ten pozmeňujúci návrh má dokonca lepšie znenie ako môj pôvodný text. Je to niekoľko ďalších menších vecí, ktoré podnetili predloženie posmejúcich návrhov, čo sa týka ľudského kapitálu na DG Competition. Myslím, že pôvodné znenie už tam má, ten želaný výsledok nie je na Európskom parlamente, ale v našom výbore, aby sme sa zaoberali ľudskými zdrojmi na komisii. Čo sa týka kontroly štátnej pomoci, myslím, že pozmeňujúce návrhy 54, 55, 56 a 58 nie sú veľmi podstatné. Sú, súhlasím s návrhom pána presadu a väčšina, viac ako polovica návrh sa týka vloženia nových pozemcích návrhov 42-48 žiadajú Európsku komisiu, aby analyzovala e, dopad štátnej pomoci počas krízy. Aj to sa objavilo počas krízy. Na základe súčasného návrhu by to malo byť, by malo byť možné dohodnúť sa na kompromisnom znení. Niektoré pozemujúce návrhy sa sústredia na daňovú politiku a nie na politiku hospodárskej súťaže. A ako viete, to je veľmi citlivá otázka. A preto 27. pána Lamberca je podľa môjho názoru by lepšie sa uplatnili v texte ho o environmentálnej politike. Či sa týka 60 to je pri, priateľné, pretože to sa týka existujúceho rámca hospodárska súťaž v energetickom sektore sa zdá byť veľmi veľkou prioritou tohto výboru. Je to aj v návrhu správy výboru ITRE pani Kochmerin. Tieto obavy boli už zohľadnené v návrhu správy, ale aj viacero poslancov sa chcelo tomuto bodu ďalej venovať. Keďže tón a atmosféra aj návrhu je podobná, no myslím, že tu bude možné nájsť nejaké kompromisné návrhy, čo sa týka iných návrhov, o ktorých hovorili kolegovia, o službách vo všeobecnom záujme. Ja mi sa páči na návrh Šezová pána Lamberca, ktorý sa týka e, politiky hospodárskej súťaže. Na rozdiel od návrhu pána preseda, ja som e, za návrh pána presedu 2223, ktorý hovorí do centralizácii kompeten- politiky hospodárskej súťaže súhlasím s pánom Lambertom, že eh, hospodárska súťaž je dôležitá vec, ale nie len v kontexte zeleného hospodárstva. A preto navrhujem reformovať jeho pozmúci na 26 a predložiť nejaké ďalšie návrhy a navrhujem pozmúci na 28 a 61 of CO2 uh, emission permits. Um, however, do, not, however, I do not support the... Avšak nepodporujem uh, výzvu, komisie, uh, výzvu pre komisie, aby uh, svoju jednotku pre fiskálnu štátnu pomoc uh, vytvorila, pretože takáto jednotka už existuje. No a čo sa týka 73. pána Lamberca, vy ste predložili mnohé pozmúcie návrhy, ďakujem za to. Tak otázka je, ako definovať špekulácie, keď hovoríme o uh, trhoch, ktoré, o komoditných trhoch, karty. V chce sa Pozmite na návrhu 89 mimo burzovými trhmi. A myslím, že to sa týka ESMI. V 74. pán presedo C IC na RIC. Mne by zaujímalo, keby mohol vysvetliť, čo presne myslím, no a na záver pán presedo venuje osobitnú súťaž jednotnej a potom oblasti 7576 a iných a by, by tu potrebovala trochu viac objasnení. Ďakujem pekne, pani predsednička. To je myslím na teraz všetko. Myslím, že nájdeme kompromisné návrhy ko všetkým otázkam a myslím, že budeme mať jednotnú správu. Ďakujem, pán spravodajca, a teraz dám slovo E, tieňovému správodajcovi pán Karim, ktorý je za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím so spravodajcom, ktorý vlastne spomenul všetky tie pozmeňovacie návrhy, ktoré prichádzajú z tých prichádzajúcich skupín. Nevím, vidím tu nejaký dôvod, prečo by sme nenašli spoločný náhľad na vec. Určite budeme diskutovať aj s pánom Lambertom ale myslím si, že ten problém pred nami bol neprekonateľný. A ďakujem teda aj kolegom, ktorí sú aktívni v tejto oblasti. E, ďakujem pekne, e, to je všetko z mojej strany. Teraz máme pána Sančesa presedu od socialistov, ktorý tu nie je. Nahradí ho pán Bulma. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja nahrádzam kolega Sančesa presedu, ako ste spomenali. Antolín nie, že by nemal záujem, ale práve naopak e, zastupuje náš výbor v Indii. Z tohto dôvodu nemôže byť dnes prítomný. Antolín sa tým bude zaberať e, podrobne. Ďakujem kolega Epping za vaše e, predostrenie stavu. A pokiaľ ide pozmeňovacie návrhy Antolína, v tie obsahujú tie jeho najdôležitejšie myšlienky na túto tému. Ide o e, témy ako modernizácia v oblasti práva, konkurencie, schopnosti, týka sa to fúzií, sektora energetiky, ale aj IT, e, k, tomu, k týmto témam teraz formuloval pozmeňacie návrhy. Zdôrazňuje, že je dôležitá úloha Európskeho parlamentu v tejto súvislosti a zapracovať tu aj nové myšlienky, pretože samozrejme chceme našu pozíciu e, posilňovať v jednotlivých e, správach o e, hospodárskej súťaži nie je možné, aby Európska komisia aj v budúcnosti pomerne samostatne postupovala a e, vlastne konzultovala otázky s Európskym parlamentom. Téma antitrust, e, chceme sa vyhnúť chybám, ktoré e, urobili USA v tejto oblasti a potrebujeme tu aj dialog. A poznáme túto tému z minulosti, je to palčivá otázka, takže budeme naďalej diskutovať o tom, čo by bolo najvhodnejšie pre budúcnosť pri finančných službách, pokiaľ ide o záchranu bank, tam treba dať pozor na to, aby nedochádzalo k deformácii trhu, e, či už pri intervenciách, ako aj pri e, vlastne e, ukončovaní týchto intervencií. A kolega Epping spomenul služby v verejnom záujme a pre túto našu slabosť e, spojenú s nimi. Samozrejme majú centrálnu úlohu na e, trhu a samozrejme musia byť teraz súčasťou aj témy o e, hospodárskej súťaži. Vy, pán Epping, hovoríte, že sú tu zaujímavé návrhy zo strany kolegu Lamberta a ostatných. V tejto súvislosti pozrieme sa na to presne a budeme sa snažiť konštruktívne s vami dopracovať k nejakému dobrému kompromisu. Ďakujem za konštruktívne návrhy. Ja teraz dávam slovo pani Sofia Entveld, ktorá je tieňovou správodajcou liberálnej skupiny. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja veľmi ľutujem svoje oneskorenie, ale keďže viacerí pendlujeme medzi rôznymi výbormi, robím, čo môžem. Je nás takých viac. Mám jednu také všeobecné všeobecnú prímienku, pretože určite budeme mať možnosť e, bližšie analyzovať pozmenujúce návrhy. Musíme analyzovať cieľ e, tejto činnosti. Minulý rok som bola spravodajkyňou k tejto téme a celý rok parlament debatuje o našich predstavách pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže. A komisár nám tu e, príde a hovorí, a každý si napokon robí to, čo chce. Moja skupina e, e, hovorí, že je potrebné, aby sme podporovali komisiu v okamihu, keď hovoríme o politickom riadení, keď hovoríme o potrebe spolupráce. Prečo je tu taká malá politická legitimita pre túto politiku hospodárskej súťaži. Moja skupina zvyčajne podporuje návrhy komisie, stanoviská komisie a ja skutočne neviem, či je toto krajina, niektorá krajina alebo vláda, ktorá robí e, ekonomické politiky a nemá vplyv na otázky spojené s hospodárskou súťaž, súťažou tak ja si myslím, že keď príjmeme skutočnosť, že máme zmluvy, ktoré nemôžeme zo dňa na deň meniť, to je pravda, ale myslím si, že výsledok tejto práce by mal ísť v tom smere, že sa komisia zaviaže sledovať to, čo e, parlament navrhne. Ak nebude rešpektovať naše odporúčania, tak by mala aspoň detailne vysvetliť, prečo nie. Už v minulosti došlo k tomu, že komisia nás ne, e, nebrala do úvahy a nič nevysvetlovala. Dúfam, že na budúci rok sa tak stane, pretože takto my si tu hovoríme a komisia si robí svoje. Lebo keď komisia neberie e, naše návrhy do úvahy, tak to jednoducho nikam nepovedie. Ďakujem, bohužiaľ. Dúfam, že vaše posolstvo bude e, tlmočené pánovi Almoniovi a že on bude vaše dobré rady poslúchať, ale neviem, či je tu niekto z generálneho riaditeľstva konkurencia, ale vyzývam ich, aby tlmočili, ak sú tu, e, toto posolstvo príslušnému kompetentnému komisárovi. Teraz tu máme ďalšieho e, pána Lamberca za zelených, Ďakujem, pani predsedajúca. Sophie, eh, už sme mali viackrát zaujímavé konverzácie a výmeny názorov a myslím si, že môžeme využiť aj túto príležitosť. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za systematický prístup. Vzhľadom na veľké množstvo pozmenujúcich návrhov máte pravdu. Možno, že ani nie všetky pozmenujúce návrhy budú v tomto kontexte relevantné, o tom si musíme pohovoriť, ale jediná vec, ktorú tu chcem zdôrazniť, sa týka otázky e, štátnej pomoci, jednotka štátnej pomoci, ktorá bola tvorená piatimi alebo šestimi osobami, ale tá bola zrušená. A my si musíme uveriť, že či tieto fakty sú skutočné, nie a že či tam existuje nejaká synergia alebo nie. Takže podľa nášho názoru si my sa nazdávame, že e, e, musíme sledovať túto situáciu, či tam je adekvátna konkurencia, e, či sú tam problémy, ktoré nepomáhajú vnútornému trhu. Takže najskôr musíme overiť fakty a potom hľadať riešenia. A ak bude treba niečo povedať, tak by to malo byť povedané v tejto správe, pretože tam sa hovorí o konkurenčnom aspekte fiskálnej legisla- legislatívy, takže sa to týka aj vnútorného trhu. To je všetko. Neviem, ako tu chcete pracovať, chcete zvolať schôdzu tieňových spravodajcov, alebo bilaterálne, alebo chcete... Neviem, akou metódou budeme pokračovať. Teraz si vypočujeme pána spravodajcu. Potom, keď si vypočujeme všetkých vystupujúcich, máme tu ešte jedného tieňového spravodajca z GUE, ten ale odišiel, takže myslím si, že teraz môžem slova pánovi Andreasovi Švábovi. Ďakujem pani predsedajúca. Najskôr chcem poďakovať spravodajcovi za detailnú prezentáciu správy i hodnotenie tejto situácie. Pozmenujúci návrh 33 bol kriticky hodnotený zo strany spravodajcu. Ja si však myslím, že ak opatrenia alebo štátna pomoc sú počas istého obdobia nevyhnutné, tak by mali byť umožnené. Rád by som upozornil na ďalší pozmenujúci návrh 67, to je od kolegyne Intveld. Nazdávam sa, že je tento návrh lepší ako originálna verzia v texte, pretože je trošku ďalej ako to, čo hovorí správa o hospodárskej súťaži na rok 2008, kde som bol spravodajcom. My každý rok vypracúvame túto správu o vývoji pol, e, politiky hospodárskej súťaže a vždy tam e, ešte začlenieme ďalšie politické oblasti a komisia nakoniec urobí e, to, čo urobila, to, čo chce a nikdy konkrétne neodpovie na konkrétne otázky formulované v správe. Takže si myslím, že by nebolo dobré, keby alebo myslím si, že by bolo dobré upozorniť na to, že sú tu otázky z predchádzajúcej správy, na ktoré ešte komisia neodpovedala. Napríklad je tam pozmenice návrh 77, tam sa hovorí o prispôsobení nariadenia 1 2003, ktorého legitimita, legitimitu nemôžem dokázať, ale minimálne je tam E, potrebná revízia. Komisia tento návrh ani neprijala, ani nezamietla, neurobila nič k tejto otázke. Takže by sme mali skutočne e, sa na túto otázku pozrieť, lebo tu máme ekonomickú krízu, ekonomické reformy a nie je priateľné, aby niektoré oblasti konkurenčnej politiky boli úplne vylúčené. Samozrejme, že je jasné, že podmienky, ktoré viedli k tomuto kompromisu v roku 2005 boli vtedy e, relevantné a komisia chcela a verila, že v tomto, a teda v tomto období parlament nemal žiadny vplyv, a respektíve menší vplyv, ale toto by nás teraz nemalo odradiť od toho, aby sme sformulovali že je potrebné preformulovať tieto otázky. Pokiaľ ide o podniky, ktoré vyrábajú monoprodukty, tak to sú podniky, ktoré si vyžadujú špecifický prístup, menovite pokiaľ ide o pokuty často veľmi vysoké, ktoré sa na ne uvaľujú. Takže si myslím, že je tu viacero bodov, ktoré boli obsiahnuté už v predchádzajúcej správe a pravdepodobne aj v ďalších predchádzajúcich správach. A preto by sme mali požiadať komisiu, aby aspoň nejako odpovedala na tieto otázky. Inak som ochotný na kompromisy. Ďakujem, keďže teraz nemáme žiadne iné žiadosti o slovo a máme tu zástupcu e, komisie pani Hamilton. Ak nikto nemá, sa nežiada o slovo, dám vám slovo. Želáte si vystúpiť? Že chcete vystúpiť, lebo pani Hamilton je tam. Ja tu nechcem uvádzať do rozpakov uh, spravodajcu. Moja otázka bola jednoduchá, aj keď má komisia exkluzívnu právomoc v oblasti ko- politiky konkurencie. Nazdávam sa, že teraz, keď diskutujeme o ekonomickom riade EÚ, tak konkurencia by mala byť súčasťou a logickou súčasťou ekonomickej politiky, aj keby tu išlo o výlučnú kompetenciu komisie, myslím si, že komisia by mala mať aspoň morálnu povinnosť pred európskymi občanmi odpovedať na všetky otázky a odporúčania Európskeho parlamentu. V minulosti k tomu neprišlo. Ako povedali kolegové pán Švába, my sme boli radi, keby komisia e, skutočne sledovala plnenie týchto odporúčaní. Ja neviem, či pani Hamilton by mala v takomto stave odozdať posolstvo komisárovi, ale v každom prípade vám dávam slovo. We will do our best this year. Ďakujem, len chcem povedať, že sa my nasnažíme eh, naozaj eh, dobre odpovedať na vaše otázky. La parole à monsieur a teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi. Vy, vy budete musieť vypracovať mnoho e, kompromisných návrhov. Želám vám veľa úspechov, aby boli čitateľné a pochopiteľné. A keďže už nemáme žiadnu diskusiu na programe ani druhú E, diskusiu o pozmenujúcich návrhoch. Vy určite budete ochotní zorganizovať schôdzu s tieňovými spravodajcami a to by nám umožnilo lepšie pripraviť hlasovanie vo výbore 30. novembra a teraz vám dávam slovo. Um, to... Uh, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to, čo podá pán Bulder, pokiaľ ide o to, čo hovorí pán Sanchez Presedo, Služby v všeobecnom záujme sú samozrejme veľmi dôležité, ide tu iba o správne znenie. Podobný pozmeňovací návrh predostrel pán Lambert a myslím, že musíme sa snažiť, aby náš text bol presný, stručný a čitateľný. Čím dlhší bude, tým vágnejší bude. Takže mali by sme e, trošku spresniť znenie pozmeňovacieho návrhu. A potom pani Intfeld, keď ste tu neboli, Povedal som kolegom a gratuloval som e, vám k pozmeňujúcemu návrhu 67. Váš text je veľa lepší než môj, som povedal, takže rád ho prevezmem. A budem sa zaoberať otázkami, ktoré e, nadniesol pán Šváb. Ďalšia práca, štúdie, e, štúdie sú potrebné, okrem toho, čo už sa udialo doteraz. Takže to naozaj veľmi dôležité. Pán Lambert aby som sa potrebovala tiež spýtať komisie, či je to takáto textová eh, jednotka. Bol mi povedané, že áno, ale možno je veľmi malá. Možno eh, to pozostáva iba z pár ľudí, ktorí možno iba čítajú noviny alebo popíjajú kávu, lebo veľa sa toho nedeje. Takže ak takéto niečo existuje, tak by sme mali zistiť, či to naozaj funguje, a potom, pokiaľ ide o pána Švába a váš pozmeňovací návrh, možno sa to týka naozaj iba prekladu, pretože eh, in the long term sa spomína v angličtine a potom discontinue measures a dočasný rámec. Ja súčasne súhlasím s vami, že by tu mala byť vlastne bodka. A Pani Esaja hovorí, že by sa veta mala skončiť po as soon as possible. Nevieme, e, teda koľko to presne je, ale nemalo by to trvať príliš dlho, pretože by to viedlo k deformácii hospodárskej súťaže. A teraz k postupu. Rád by som sa strehol, stieň, stretol s tieňovými spravodajcami, aby sme identifikovali témy, kde môžeme nájsť kompromisy, potom sa budem snažiť vypracovať kompromisný text, stretneme sa opäť, budeme diskutovať o konkrétnom znení a potom sa dopracujeme k nejakému záveru. Takže, eh, pani eh, predsednička, pokiaľ ide o masáž pána komisára, to prenechám radšej na pani Infeld. Prvo. Zástupkynia komisie vám môže odpovedať, či je tam tá jednotka fiskálnej pomoci, či existuje, či pracuje. Želáte si odpovedať na túto otázku? Merci, madame la présidente. Uh, oui, il existe... Ďakujem, pani predsednička. Áno, existuje takáto jednotka, ale ona sa nezaoberá len fiskálnou pomocou, ale pokrýva aj ďalšie oblasti, napríklad výrobu skolbot raz do roka a ale tá fiskálna časť je základná, pracuje veľmi systematicky. Určite ste v tlači videli e, nejak pomoc, ktorá bola jednotlivým krajinám udelená a k ním sa vlastne táto e, jednotka vyjadruje. A ešte chcem zdôrazniť skutočnosť, že ak aj imunita neexistuje, komisia skúma každú pomoc, nech je E, akákoľvek ich, e, ani je ich charakter akýkoľvek. A ja ešte by som chcel nejaké spresnená, pretože ona hovorila, že tam nie sú jednotky na tieto účely, ale vy musíte uznať, že takéto e, útvary potrebujú vysokú mieru odbornosti a je tam potrebná naozaj vysoká miera expertízy, takže moja Priama otázka je, koľko ľudí s požadovanou kvalifikáciou pracuje na fiškálnych témach, lebo vy ste povedali, že oni pracujú aj na iných e, témach, takže myslím, že tam treba byť presný. E, koľko ľudí pracuje na analýze e, fiskálnych e, ustanovení? Pani Broms, želáte si odpovedať teraz na túto otázku alebo písomne? Eh, eh, Myslím si, že vzhľadom na detail, eh, na ktorý si sa spýtali, my to môžeme urobiť písomne, ale chcem ešte spresniť, že ľudia, ktorí sa zaoberajú fiskálnou pomocou, sa zaoberajú iba ňou. Takže tá jednotka sa venuje rozličným aktivitám, ale pokiaľ ide o ľudí, ktorí sú e, vlastne zameraní na túto fiskálnu pomoc, tak to sú špecialisti. Takže vidíte, pán Lambert, nie sú takí polivalentní, ako my, hovorí pani predsednička. Takže tým sme uzavreli našu rozprávu. Ako som povedala, hlasovať budeme 30. novembra a dovtedy môžete predkladať kompromisné návrhy a ja by som chcela osobne nejako predsednička vyjadriť želanie, že by som bola veľmi rada, keby sme mali kompromisné návrhy a nie, ako to bolo v prípade správy Feju, e, večer o 8. o 9. pred hlasovaním ráno o 9. lebo viete, že e, čítať v noci nie je to také príjemné, takže naozaj by bolo dobré, keby ste nám včas zaslali tieto správy, lebo nie len tieňoví spravodajcovia, ale aj obyčajní úbohí členovia, jednoduchí členovia ako ja sa s nimi chcú zoznámiť, zjať ich do úvahy a preštudovať si ich. Teraz tu máme ďalší bod programu. Rôzne. Netrvám, ak nie sú rôzne, netrvám, ale ak chcete niečo povedať, nie. Takže budúca schôdza sa bude konať 8. novembra v pondelok o 15. hodine a 9. o 9 od 9 do 12.30 od 15 do 18. A tým pádom končím schôdzu. Ďakujem.